Vážená pani predsedničky, ctení poslanci, milí kolegovia, dámy a páni, pre mňa je veľkou cťou, že ma dezignovali pre oblasti regionálnej politiky. A som samozrejme e, prišla sem, aby som sa uchádzala vašu podporu. Veľmi dobre si uvedomujem dôležitú úlohu tohto výboru počas E, e, rokovania o novom legislatívnom rámci a chcel by som, chcel by som vám všetkým, e, všetkým spravodajcom poďakovať za vašu činnosť. Išlo naozaj o spoločné úsilie po intenzívnom dvojročnom negociačnom procese. Máme teraz hotový legislatívny balíček. Viem, že v tomto výbere sú aj noví poslanci s obrovskými skúsenostiami z terénu a som presvedčená, že to e, zabezpečí pridanú hodnotu e, e, počas nasledujúcich rokov. Chcela by som vyzdvihnúť pána komisára Hának, ktorý veľmi úzko spolupracoval s týmto výborom v snahe reformovať príslušnú politiku. V súčasnosti regionálna politika je praktickým vedením solidarity v európskom modeli sociálneho trhu. Je to jedinečná čerta európskej E, integrácie. A teraz, keď e, sa dostávame z krízy, je to e, kľúčom k našemu rozpočtu a mm, z hľadiska podporu investícií do reálneho sektora hospodárstva. Môžeme vyslať jasný signál o tom, že výhody integrácie sa musia zdieľať medzi severom a juhom, východom a západom čase, keď e, konsolidujeme e, konkurencieschopnosť hospodárstva pre všetkých občanov. A preto sa domnievam, že regionálna politika prispieje e, dôležitou mierou k, paličku predsedu Junckersa v oblasti hospodárskeho rastu, investície pracovných miest, bude pomáhať využívať zdroje súkromného sektora a bude zabezpečovať participáciu regionálnych samozpráv, sociálnych partnerov táto politika bude hrať kľúčovú úlohu pri e, naplnení e, e, kľúčových priorít komisie v oblasti inovácií, podpory malých a stredných podnikov, digitálneho jednotného trhu, Európskej energetickej únie, cieľov v oblasti klimatických zmien, sieti a sociálnej inklúzie. Budeme to robiť však s prihľadaním na regionálne a miestne špecifika E, či už ide o hlavné mesta alebo najvzdialenejšie regióny. Domnívam sa, e, že to je e, veľká výhoda regionálnej politiky a síce schopnosť urobiť interakciu s regionálnymi a miestnymi aktérmi. Máme viac ako 270 regionov, viac ako 500 miliónov občanov v Európe. Táto politika E, využíva mechanizmy e, e, fiskálnej podpory a nepotrebuje rozpočtovú podporu. Nejde o charitu, ktorú bohatí poskytujú chudobným. Som presvedčená, že tým, že budeme investovať do regionov, do reálneho sektora hospodárstva, do ľudí, tým, že budeme im pomáhať využívať svoj poten- ekonomický potenciál, posilníme aj európske hospodárstvo. Ide o úniu, kde celok je väčší ako jednoduch otázka e, e, suma jednotlivých e, prvkov. Dovolím si povedať svoje hlavné priority, ak ma potvrdíte ako komisárku. Moja dôležitá prvá priorita je maximálne využiť potenciál regionálnej politiky v zmysle, v zmysle vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rastu ehm, naša politika bude investičným pilierom hospodárskeho riadenia Európy. Táto reforma E, rata s politikou, ktorá poskytne výsledky a umožní nám úspešne e, e, prekonať krízu. Musíme rokovať, aby počas nasledujúcich 7 rokov sme mali kvalitné operačné programy, a musíme premeniť naše zámery do skutočnej reality, ktoré budú znamenať veľa z hľadiska kvality života pre všetkých Európánov, pre nezamestnaných, pre marginalizovaných a pre tie územie únie, kde je veľšie riziko kolapsu. Chcel by som jednoznačne povedať, e, že e, nesmieme kompromitovať kvalitu programovania. Aby sme zdoreli niektoré výzvy, som presvedčená, že nové prvky regulačného rámca zameraného na efektívnejšiu politiku musí byť splnené. Musíme klásť väčšie dôraz na výsledky vrátanie toho, že e, podmienky poskytnutia e, zdrojov sú dodržované. Musíme to sklbiť s európskymi prioritami, s prihľadnutím e, na požiadavky hospodárskeho riadenia a s väčším dôrazom na regióny. Tam, kde máme malo zdrojov, to znamená, že lepšie programy znamenajú viac pracovných miest a hospodársky rast. Budem úzko spolupracovať so svojimi kolegami, ktorí majú na starosti sektorálnu politiku. Budeme v komisii sa snažiť o synergie a podporovať e, celokomunitárne aktivity. Chcel by som sa uchádzať o vašu podporu a vyslať jasný signál členským štátom. Programovacie obdobie, obdobie rokov 2014 až 2018 nemôže pokračovať tak ako predtým. Máme jedinečnú príležitosť a musíme uh, E, maximálne využiť každé euro nášho rozpočtu. Som presvedčená, že máme všetci rovnaké práva a povinnosti, pokiaľ ide o povinnosti. Domnievam sa, že e, e, ľudia a štáty, ktoré dostávajú prostriedky, sú povinní maximálne efektívne využiť prostriedky, ktoré dostávajú na základe solidarity. Máme e, obrovské príležitosti z hľadiska rozvoja a mali by sme preukázať svoju podporu európskemu projektu a poskytnúť konkrétne výsledky. Ako som uviedla predtým, spoločne sme podstatne e, silnejšie ako izolovanie podľa e, nariadenia by som chcela uvítať príležitosť predstaviť tomuto výboru správu o výsledkoch súčasných e, rokovaní v prípade, že ma potvrdíte do tejto funkcie. Po druhé, institucionálne kapacita a náležité riadenie e, veci verejných je základom úspešného rozvoja. Som presvedčená, že je to dôležitejšie ako samotné finančné prostriedky a že to je predpokladom toho, aby naša politika bola úspešná. Musíme vybudovať kvalitnú e, e, verejnú správu, najmä v menej rozvinutých členských štátoch. To bude stálou mojou prioritou. Budem sa snažiť urýchliť e, e, súčasný pokrok a zabezpečiť dostatočnú podporu pre inštitucionálnu kapacitu do budúcnosti. Taktiež budeme podporovať e, členské štáty v nadchádzajúcom období. Pokiaľ ide o ekonomické stratégie, tie potrebujú silné ekonomické e, verejno a súkromné partnerstva, aby sme dosiahli ciele a napokon potrebujeme také partnerstva, ktoré môžu zohrať svoju úlohu v živote jednotlivých programov. Veľa sa dá poučiť v rámci Európy z rôznych dobrých e, postupov, ktoré už uplatnili niektoré miestne samozprávy a mimovládne organizácie a podobne, čiže je treba využiť aj nové príležitosti a využiť pilotné projekty, podporiť experimentovanie a vymeniť si potom takéto skúsenosti. Po tretie, takisto som presvedčená, že zatiaľ nedostatočne sme využili možnosť eh, zjednodušiť život tým, ktorí sú príjemcami politiky. Musíme urobiť viac, aby sme vypočúvali aj tie malé a stredné podniky, ktoré majú pochybnosti z hľadiska týchto politík, eh, pretože niekedy je to príliš dlhavé alebo príliš byrokratické. Takisto takto, tento byrokrat, ten byrokratický rámec ale poskytuje veľkú možnosti príjemcom a chcela by som podporiť členské štáty v tom, že tieto možnosti sa musia plne využiť riešiť. Po e, štvrté, keďže kohezná politika predstavuje asi tretinu rozpočtu EÚ, budem venovať dôkladnú pozornosť všetkým opatreniam, e, ktoré zabezpečujú správne riadenie fondov v súlade s finančným riadením a s dobrým finančným e, riadením a hospodárením. Mám nulovú toleranciu pre podvody a zároveň sa budem orientovať na výsledky, ktoré tieto politiky budú prinášať. Chcela by som s týmto výborom spolupracovať, aby som mohla vidieť, ako sa dá o týchto otázkach diskutovať aj detálnejšie a lepšie komunikovať výsledky týchto politík občanom. Pretože si myslím, že čo potrebujeme, alebo čo je našou najväčšou slabosťou, je, že nevždy sme schopní dostatočne povedať eh, občanom, čo presne robíme a ako to robíme. A práve eh, to bude sa premietať aj v rámci prípravy budúceho legislatívneho rámca po roku 2020. Ja by som chcela zapojiť väčšie eh, verejnosť do diskusie a tiež rokovať s parlamentom už v skorých fázach a spoločne budem pánom budúcim predsedom komisie, pánom Junkrom, pripravovať e, veľočný viadočný rámec a tento by mal využiť tým predovšetkým smerom k zlepšeniu konkurencieschopnosti, tvorbe pracovných miest a hospodárskému rastu. V tomto zmysle by som vás chcela uistiť, že by som chcela mať e, veľmi otvorený a konštruktívny dialog prakticky zo všetkých otázkach, ktoré budú spadať podľa môj, pod môj portfólio. A podľa mňa vzťah medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom by mal byť postavený na transparentnosti, vzájomnej dôvere, rešpektovaní a spoločným cieľom spolupracovať v záujme občanov. Preto aj by som chcela úzko spolupracovať s vami, aby sme mohli úspešne splniť naše spoločné európske ciele. Pekne ďakujem a teraz sa teším na výmenu našich názorov v našom spoločnom úsilí z tejto politiky urobiť úspech. Ďakujem pekne.